oznámenie. Pán Gian Cabonano, poslanec parlamentu, podal žiadosť o ochranu jeho parlamentnej imunity v kontexte trestného stíhania pred e, súdom v Bolzáne. V súlade s rokovacím poriadkom sa táto žiadosť posúva na výbor pre právne